Otwieram posiedzenie. No, otváram toto zasadnutie. Srdečne vás vítam. No a pripomínam, že podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu a pod predsedom odchádzajúceho predsedníctvom odchádzajúceho predsedu sa neuskutoční žiadna rozprava, ktorá sa netýka voľby nového predsedu parlamentu alebo preverenia hlasov. Takže ja nepríjmam teraz momentálne žiadne pripomienky, neuskutoční sa žiadna rozprava. My sa budeme sústrediť už len na voľbu nového predsedu. Tak o tom hovorí aj rokovací poriadok. No a teraz sa podľa ustanovení rokovacieho poriadku Máme teraz povinnosť vykonať voľbu nového predsedu parlamentu. Článok 13 rokovacieho poriadku hovorí, že kandidáti na úrad predsedu môžu nominovať politické skupiny alebo skupina 40 poslancov. V súlade s rokovacím poriadkom máme nasledujúcich, alebo sme dostali tri nasledujúce kandidatúry na eh, funkciu predsedu. Už včera som ich ja predstavil, ale dnes vám ich ešte prečítam. Je to pán Nir Deva. Pán Deva, prosím, postavte sa. Pán Martin Schulz. Pán Schulz. I pani Diana Wallis. No a pani Diana Wallis. Chciałem zaznaczyć, że kandydaci poinformowali... No a ešte rád by som povedal jednu vec. Kandidáti ma informovali, že s kandidatúrou súhlasia. Ja vás teraz žiadam, aby ste svoje miesta neopúšťali predčasne, pretože väčšinu. Teraz odporúčanie prečítam po polsky, takže ak sa pohnete z miesta nebudete mať sluchadla, a tak nebudete rozumieť mojim slovám podľa článku 40 odseku 1 rokovacieho poriadku je kandidát, je volený ten kandidát, ktorý dostane, alebo zvolený ten kandidát, ktorý dostane absolútnu väčšinu odovzdaných právoplatne odozdaných eh, volebných lístkov. Prázdne alebo neplatné eh, lístky hlasovacie sú neplatné hlasy, ktoré sa nebudú započítavať do výsledku. To je pomerne jednoduché pravidlo. Najskôr by som chcel vyprať 8 kolegov, eh, ktorí dostanú úlohu spočítať, spočítať hlasy berieme ich pomocou losu s z celkového počtu poslancov, ktorí majú hlasovacie právo. No, toto je teraz s menami poslancov a z neho vyberiem teraz mená jednotlivých poslancov. Borsellino, Borsellino, Kolík eh, Borsellino. Eh, pani kolegyne, súhlasíte s tým, aby ste boli našou skrutátorkou? Dobre, pani Borsellino je prvou. Sogur. Sogur. Sogur. Please stand up, if I could ask you. Prosím, postavte sa. Rád by som vás za to požiadal. Súhlasíte? Nož dobre. The next. No a ďalším je Štiller. Lady. Takže pani Štiller. Where is she? Where is she? Can I... Uh, Thank do you, Mr. agree? Thank you, Mr. Do you agree, Can madam? Decline doing this just now, please. Thank you. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nesúhlasím, aby som chcel odmietnúť túto funkciu. No už dobre. No ale aj tak, um, teda gratulujem vám. Great. So we will vote Dobre, takže vyberieme náhradníka na vaše miesto. A je to pána Jotov. Pána Jotov, do you agree? Súhlasíte? Áno. Thank you. Ďakujem pekne. No a ďalším, ďalšou osobou je Rühle. Green Group? Not here. Vidím, že pani Rühle tu nie je, takže vyberieme niekoho iného alebo vyberieme jej náhradníka pod pod Do you agree? Súhlasíte? Ďakujem pekne. No a ďalšou osobou je Boris. Do you agree? Súhlasíte? Vážený pán e, predseda, ja sa práve chystám prijať delegáciu, eh, delegáciu kazašského parlamentu a o 14. musím byť na tomto zasadnutí, takže odmietam. Dobre, eh, vyberieme ďalšiu osobu. Badu, Bagov. Súhlasíte? Výborne. No a ďalšou osobou je Kalinovský. Súhlasíte? Áno, výborne. Na no ďalšou osobou je Kalfin. Súhlasíte? Ďakujem pekne. No a poslednou osobou je Perlo Rodriguez. Where is he? Where is he? Do you agree? Súhlasíte? Výborne. Takže kolegyne, kolegovia, ja vám vysvetlím ďalší postup alebo ďalšie body. Chcel by som všetkých poslancov, ktorí boli eh, zvolení alebo vybraní za skrutátorov, aby prešli sem dopredu a aby prešli za predsednícky stôl. Takže týchto 8 by som chcel požiadať, aby prešli sem dopredu v, tej, v tom poradí, v ktorom boli vylosovaní a tak budú zodpovední za urny pán Borzalino AB, pán Sogo, Sogor, urna CE, pána Jotov, F a H, POC, i až K, Bago, L až M, Kalinovský, N až R, Kalfin, S, Pirillo Rodríguez, T až Z. No a chcel by som všetkých 8 požiadať, aby prešli dopredu a postavili sa za predsednícky stôl. A strávili tu pár minút. Dobre, poďte prosím sem. If you could come and... Takže chcel by som vás požiadať, aby ste prišli a postavili sa za mňa.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 Dvaja kolegovia ešte stále neprišli, takže požiadam vás, prejdete k nám dopredu za predsednícky stôl. Šiesti z vás už sú tu, ale dvaja nám stále chýbajú. Proszę Państwa, so? Proszę Państwa, czytam teraz precyzyjnie i... Dobre, drahé kolegyne, kolegovia. Ja teraz prečítam ešte priebeh voľby alebo hlasovania. Dostali ste aj e-mailovú správu a požiadali sme vás, aby ste si ju prečítali. A ja chápem, že nie všetci mali čas to prečítať, takže teraz prečítame jednotlivé fázy v priebehu eh, volieb. Takže najskôr eh, rozdáme hlasovacie lístky a obálky. Hlasovacie lístky a obálky už môžeme rozdávať vlastne teraz. Takže prosím, rozdajte, rozdajte hlasovacie obálky a hlasovacie lístky. Rozdajte ich prosím všetkým poslancom. No ale chcel by som zároveň kolegov požiadať, aby počúvali moje slova. No. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Ja pripomínam, že aby mohol byť niekto zvolený, tak musí dostať absolútnu väčšinu platných hlasov. No a potom, keď každý z vás dostane hlasovací lístok, chcel by som vás poprosiť, aby ste označili to poličko, ktoré sa nachádza vedľa mena kandidáta, za ktorého hlasujete. Tak teda treba označiť to poličko vedľa toho kandidáta, komu ktorému chcete dať hlas. A však môže to byť len jeden kandidát. Ak označíte dvoch alebo troch kandidátov, tak to nie je platný hlas. Ak si chcete niečo dopisovať alebo pripisovať, tiež bude ten hlas neplatný. Ale ak sa pomýlite a chceli by ste hlasovací listok opraviť, tak sa prosím obráťte na našich zriadencov, ktorí rozdávajú hlasovacie lístky a vymente si ten, na ktorom ste urobili chybu, za čistý. No a ja nebudem teraz menovať tých, ktorí sú opravnení hlasovať, ale prosím, zostaňte na svojich miestach. Ja len v jednom momente spustím hlasovanie, no a potom hlasovanie ukončím. Dôležité však je, že mená poslancov, ktoré sa zúčastnili hlasovania, musia byť v zápise. No a preto prosím, ešte predtým, než hodíte hlasovací lístok do urny, a tak sa pri nej a súčasne podpíšte na hlasovací zoznam. No a rovnako vás chcem požiadať, aby ste mali pri sebe preukaz totožnosti, aby ste sa mohli preukázať. Takže hlasovací lístok potom, čo ho označíme, zložíme 4 razy, no a vložíme ho do obálky. Naši skrutátori, ktorí dohľadajú na hlasovacie urny, budú hlasovať ako posledný. To je, hádam, všetko. Ale ak kolega Šliter má, nejaký, má nejakú otázku k postupu, ako hlasovať, nech sa páči. Pokiaľ ide o ten postup, e, tak kandidát e, musí poskytnúť aktuálnu informáciu o svojich e, ekonomických záujmoch. Neviem, či tak všetci spravili, lebo som nepočul takéto vyhlásenie na začiatku. Tak, to, te správy zostały takže formálne spravdzo. Áno, to je patrične upravené a takisto to bolo aj preverené v zmysle nového kódexu správania alebo etického kódexu máme na takéto niečo 3 mesiace. Teraz otvorím e, samotné, samotnú voľbu a poprosím vás, aby ste prešli k urnám hlasovacím. Very good. Volebným.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

Friends, Poprosím vás, kolegovia, teraz si overím, či ste už ukončili hlasovanie do tých pripravených urien. Pani Borsellino, A a B hlasovacie urny. Pani Borsellino, už ste ukončili? Naša kolegyňa. Uh, urny A a B. Je to na konci alebo nie? No. OK, you are coming. OK. Dobre, už idete. CE kolega Šogor už ste ukončili? Áno. Urny F je kolega Panajotov. Už ste skončili? Kolega Panajotov. Áno? Hotovo? Not yet. Okay, I will wait. Ešte nie, dobre, počkám. Okay, I will wait. Great, great. We will wait. Dobre, počkáme. AB už ide smerom ku mne, táto urna. Uh, Pán Paul, kolega, ktorý je zodpovedný za urny LAM, ten je na konci, výborne. Pán Bago. NR, to je na konci pripravené, dobre. Pán Kalinovský, kolega, ktorý je zodpovedný za urnu S. Ste už na konci? Okay. kolik eh, Kalfin. Kolega Kalfin, S. Už ste to uzavreli? Dobre. A TZ? Kolega Perelo Rodríguez. Skončili ste? Áno, výborne. Teraz by som vás rád poprosil, respektíve sa spýtal, či ešte niekto si želá odhlasovať. Sme na konci, áno. Dobre, kolegovia, ukončujem týmto hlasovanie. Teraz poprosím všetkých skrutátorov, aby išli do e, miestnosti E01101, kde prebehne spočítavanie hlasov e, prerušíme schôdzu a patričným signálom opäť budeme pokračovať a takisto na monitoroch sa objaví to oznámenie príslušné. O 30-40 minút približne bude signál, zazvoní zvonec, takže mali by ste sa vrátiť potom späť do plenárnej sály. Asi 40 minút odhadujem. E, schôdza je prerušená. Ďakujem pekne.